Good morning everybody and... Dobré ráno všetci, vítam vás o výbore Pety na našom dnešnom stretnutí. Taktiež tu vítam petičníkov, predovšetkým aj tých, ktorí nás počúvajú v priamom prenose na internete. A teraz už začínam. Prosím, všetci sa posádzajte bod 2, to je schválenie návrhu programu. Bod 53 v rámci B je zrušený. Dostali sme ďalšie informácie od komisie a teda tieto petície by nemali byť uzavreté. Podľa informácií komisie, pokiaľ nikto proti tomuto nenamieta, tak to schvalujeme. A teraz máme bod 3. To je schválenie z 18. 19. apríla. Zápisnicu všetci poslanci dostali. Pokiaľ nikto nenamieta, zápisnica sa schvaluje. A ja nemám žiadne konkrétne oznámenia. K tomu sa dostaneme po obede. Potom budete vedieť, aký, ako sa dohodli koordinátori. Bohužiaľ, nebudem tu, pretože môj um, syn má zajtra mm, záverečné skúšky na strednej škole vo Švedsku, takže musím ísť rýchlo za ním a pripraviť sa na to. No a už nikto ďalší sa nehlási o slovo v rámci bodu rôzne. Tak tu máme petíciu 446 teraz Harryho Schindlera ohľadom ja sa, prepáčte, Hlásim sa slovo na minútu. Ďakujem. Je to k petícii číslo 51. Áno, ale tá príde na rado až neskôr. Viem, že sa bude o tom diskutovať v septembri, o tej téme, ale chcem povedať iba pár slov. Viete, že no komety rozhodol zaslať nemeckým orgánom list ohľadom kompenzácií. Mňa by zaujímalo, či tieto úrady už odpovedali. A čo odpovedali? Ešte jedna vec. Za petičníkov odpoveď Európskej komisie je nepriateľná a provokatívna. Vyzerá to tak, že je to bilaterálna téma medzi dvomi krajinami a že Európska únia do toho nemôže zasahovať. To tvrdia. Ale veď Európska únia zasahuje do bilaterálnych vecí aj do interných záležitostí na celom svete, napriek tomu, že na to často nemá právo. Je tu jedna vec, ktorej treba, aby sa komisia vyjadrila, aby sme nadalej produktívne mohli diskutovať rešpektuje Európska únia povojnovú medzinárodnú zmluvu ohľadom e, kompenzácií zo strany Nemecka. Na tomto sa zakladá právo na kompenzáciu Grécka. Takže Európska únia rešpektuje túto dohodu? Toto je zásadná otázka. Oriste, Kyrie Maria pán Marias. Takže k tomu, čo to bolo povedané, by som chcel povedať, že petícia eh, celo helenských eh, alebo panhelenských eh, bojovníkov odboja bola pripustená a boli rozoslané listy komisii, gréckej vláde aj nemeckej vláde. A potom sme dostali rozhodnutie alebo názor komisie o len to, že tá petícia nie je prípustná, alebo tvrdia, že nespadá do kompetencie Európskej únie a že preto by mala byť vypustená. Ale my sme poskytli protiargumenty dokonca niekoľkokrát, pretože toto je otázka týkajúca sa Európskej únie. Grécko a Nemecko podpísali mierovú dohodu a preto toto je veľmi závažná záležitosť, ktorá sa týka Európskej únie. Vojnové reparácie zo strany Nemecka, o tom je treba hovoriť aj v našom výbore. A má to dopad na petičníkov, pretože mnohí z nich zastupujú tisíce obetí občanov, ktoré boli nemeckými okupačnými vojskami popravené. Takže určite to spada do kompetencií Európskej únie, pretože to taktiež súvisí aj s vojnovou požičkou, ktorá bola vnútená gréckému národu a tým pádom to súvisí s rozpočtom Európskej únie aj s rozpočtom Grécka. Pretože pokiaľ by sme boli dostali tie naše reparácie, tak by sme mali nadbytok rozpočtu. Takže sa to týka eurozóny ako takej. Všetky tieto protiargumenty sme predložili. No a minulý týždeň v piatok sme poslali písomné namietky na základe sekretariátu alebo sme poslali sekretariatu výboru, aby sa to uzavrelo. A myslím si, že tento prípad pobeží do 8. septembra. Už končím, už končím. Takže my poskytneme všetky informácie, dodatočné informácie, ktoré sú potrebné, aby výbor Pety sa presvedčil, že treba s tým pokračovať. A v dokumente, ktorý som napísal, zaslal výboru, som žiadal o to, aby tento dokument bol zaslaný aby naše písomné stanovisko bolo zaslané greckej a nemeckej vláde. Takže máme čas do 8. septembra, aby sme sa rozhodli. Napriek tomu, že petičníci už sa stiažovali, že sekretariát chce ich zložku, ich spis uzavrieť. A myslím si, že je dôležité pre koordinátorov, aby sme toto ponechali otvorené až do 8. septembra. Tak sme sa rozhodli medzi koordinátormi a potom ešte vám prednesiem dodatočné argumenty, detailné. Takže k petícii 51 pán Marias už požiadal o vyňatie zo zoznamu. Je tam pravidlo dvoch mesiacov. Takže po lete budeme o tom opäť diskutovať, ale dnes sa o tom diskutovať nemá. Dnes to na programe nemáme. Nebolo to uzavreté. Čo týka tých listov, tak boli zaslané stálemu zastúpeniu, len pre informáciu. Takže to je všetko a myslím si, že, milí kolega, by ste mali byť takúto odpovedou spokojní. Dnes to na programe nie je. My hovoríme o tom, čo dnes na programe je. A to je petícia 446. Takže prosím, až sa dostane tá vaša petícia na program, tak potom sa k tomu budem vyjadrovať. Teraz by som dozdala slovo petičníkom Jacqueline Cotteril a Jacqueline McLennan, ktoré zastupujú petičníka 557. Dostanete slovo a maximálne na 5 minút si ho rozdielte. Dobré ráno. Ja veľmi rešpektujem tento výbor pre petície a bola som svetkom toho, ako moja dedina bola chránená dôsledkom vašej práce pred environmentálnou a sociálnou hrozbou. Bohužiaľ, nemám taký pozitívny výsledok mojej petície v súvislosti s, volebným právom. Ja som, tu hovorím o práve pána Schindlera, ktorý je britským občanom a potom, čo 15 rokov žil v zahraničí, stratil právo voliť v britských voľbách. Ja som hovoril o tomto probléme a potom sa to stretlo s veľkou odozvou, pretože takýchto britských občanov v Španielsku je veľa. Potom sme čakali na rozhodnutie a teraz sa stále hovorí, že britskí ľudia by sa mali ozývať a taktiež ehm, ani ja v podstate som nebola vypočutá. Sú tu milióny britských občanov, ktorí žijú v iných členských štátoch Európskej únie Chceme e, mať právo, e, tak ako všetci ostatní, to naše legitímne právo. A teraz už je trochu neskoro na to, aby sme napravili túto krivdu, ale inštitúcie boli varované, bolo predpokladané, ako to bude pokračovať a my nemôžeme prijať takúto nespravodlivosť. Taktiež e, bol, sa súhlasil s tým, že sa odstrania časové e, ohraničenia na základe od, odporúčania komisie členským štátom z roku 2014. Tento výbor zaslal nedávno eh, list a vyzval eh, britskú vládu, aby odstránila eh, odstránila tento nedostatok, že vlastne tento, toto, toto právo, alebo tento zákon, ktorý funguje už 15 rokov, že e, ľudia žijúci mimo Británie nemôžu hlasovať. Bohužiaľ už to nebude mať vplyv na referendum o odchode e, Británie z Európskej únie, ale v podstate Británia nám popiera toto naše legitimné právo hlasovať za to, aby Británia naďalej zostala pravoplatným členom Európskej únie. Takže takéto pozbávanie e, volebného práva miliónov britských občanov e, žijúcich v iných členských štátoch Európskej únie e, je neadekvátne. Ja som v Španielsku zvolenou členkou rady ale nemá volebné právo. Európska únia je napadaná za to, že je nedemokratická, že jej vládnu byrokratické elity a preto je zásadné, aby parlament urgentne konal, aby zaručil, že všetci e, občania môžu hlasovať. Máme tie odporúčania z roku 2014, podľa ktorých volebné právo je základným občanským právom. Ako povedal aj Európsky e, súd pre ľudské práva, volebné právo nie je žiadnym privilégiom. Takže Máme e, taktiež príslušné dokumenty, ktoré sme dodali, tie obsahujú právne argumenty, odvolávajú sa aj na zmluvu o základných e, štyroch e, právach o voľnom pohybe, taktiež e, výbor pre petície, komisia a výro pre e, právne záležitosti by sa mali pozrieť na e, túto záležitosť tak ako to bolo povedané v odporúčaní vo znamení v roku 2014. Chcela by som požiadať zastupcov komisie, aby nám povedal, prečo toto bolo ignorované, prečo sa, prečo komisia nezaručila, že jej vlastné odporúčanie bude implementované. Ja som skutočnou Európankou, som veľmi rada za to, aké príležitosti mi Európa poskytuje a dúfam, že o mesiac budem stále ešte občiankou Európskej únie a preto tu dnes som v tomto zásadnom dôležitom výbore hľadám tú podporu pre ďalšie kroky. Musíme zaručiť, že už nikdy európsky občan nebude čeliť takejto strate svojho základného práva. Naďalej treba tlačiť na členské štáty, by, štáty, aby odstránili časové obmedzenie, čo sa týka hlasovania vo voľbách v ich domovskej krajine. Všetci európski občania by mali mať možnosť voliť v krajine, ktorú si zvolili za svoj druhý domov, pretože to je logický dôsledok slobody pohybu. Takže teraz je treba politická vôľa, aby sme naďalej mohli bojovať za naše demokratické práva. Dúfam, že sa ku mne pripojíte, že táto petícia naďalej bude otvorená a že tento parlament potom prispieje aj k skutočnej zmene. Ďakujem. Ďakujeme pekne. Nech sa páči. Poprosím vás, držme sa eh, časového priestoru, pretože máme málo času. Bez mikrofónu hovorí rečnička. Vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni, volám sa Jacqueline McLennan a reprezentujem tu a, petičníkov z Anglicka. Podporujeme petíciu, aby Spojené kráľstvo nevyčlenilo tých občanov, ktorí by v Európskej únii viac než 15 rokov od práva hlasovať na tomto referende pretože by potenciálne mohli byť postihnutí výsledkom tohto hlasovania. Toto referendum, na ktoré sa v petícii odvolávame, je referendum, ktoré sa má konať, ako povedala spolupetičnička o tri týždne s Spojenom kráľovstva. Toto referendum, ak bude viesť k Brexitu, tak môže potenciálne byť kľúčovým momentom v histórii Európskej únii. A podmienky pre toto referendum boli stanovené v zákonoch o referende v Európskej únii. Bolo to prijaté v decembri 2015 v Spojenom kráľovstve a je tu pravidlo, ktoré bráni občanom Spojeného kráľovstva, ak žili 15 rokov mimo Spojeného kráľovstva, nemôžu hlasovať. A toto pravidlo sa týka všeobecných volieb, ako aj tohto referenda. A preto petičník, ktorý je občanom Spojeného kráľovstva, ktorý býva od 93. v Taliansku a ja, ja bývam v Belgicku už od roku 87, sme prišli o naše právo hlasovať. A toto právo hlasovať, kde sme občanmi tejto krajiny a to je naše právo v ústave stanovené. Podľa mňa a podľa názoru petičníka toto pravidlo považujem za nedemokratické, neférové, nespravodlivé a nelegálne a sú zhruba 2 milióny ľudí v Spojenom kráľovstve, ktorí boli postihnutí týmto pravidlom a ktorí nemôžu hlasovať v referende. A môj názor Spojenom kráľovstva nie je vnímaný ako menšinový názor, pretože ho podporuje aj vláda Spojeného kráľovstva. Ako to moja spolupredičníčka povedala, vláda Spojeného kráľovstva chce zmeniť tieto pravidla, ale bolo povedané, že sa to nedá urobiť pred týmto referendum. A toto stanovisko je skutočne krátkodobé a jednoducho škoda, že to nemôžu zmeniť. Ako výsledok, ja s Harry Schindlerom ja ako petičníčka som musela žiadať zmenu tohto referenda na základe tohoto príslušného zákona, ktorý bol prijatý. Argumentovala som, že je to jednoducho zákon, ktorý je proti zákonom Európskej únie, že je takisto proti voľnému pohybu osôb, proti občianstvu európskemu, ktoré je vlastne stanovené v mluvách zakladajúcich. A takisto som povedala, že je to právo, ktoré znemožňuje uplatňovanie našich základných práv, že to je proti zákonom Európskej únie, tak som povedal, že to je proti ústavnému právu v Spojenom kráľovstve. Minulý týždeň, minulé sme boli pred veľkými tromi súdmi, najvyšším súdom, odvolávacím súdom a ešte jedným a bohužiaľ naše argumenty boli zo, všet, zo strany všetkých troch súdov zamietnuté a povedali sme, že ak Spojené kráľovstvo odhlasuje, že opustí Európsku úniu, tak potom my ako britskí občania nebudeme už byť britskými občanmi a možno budeme iba nejakými gastarbajtrami tu v Belgicku. A výsledok tohto referenda jednoducho primárne postihne takých ľudí ako ja a nie ostatných, ktorí bývajú v Spojenom kráľovstve, ale sú s tým nesúhlasila. Ako výsledok momentálne v Spojenom kráľovstve máme pravidla alebo rozsudok, ktorý vlastne aktualizujú článok 50 o fungovaní Európskej únie, ktoré poskytuje členským štátom možnosť opustiť Európsku úniu. Máme takisto rozsudok, ktorý hovorí, že takýto postup nemôže zasahovať do práva na voľný pohyb v prípade všeobecných volieb a v prípade takto dôležitého referenda, ako je práve toto. Myslím si, že tá irónia a že tá nesúrodosť tejto situácie ktorá je tá, že európsky občania v Európskej únii jednoducho sú zbavení takéhoto základného politického práva z dôvodov, že uplatnili vlastne základné právo v Európskej únii, takto je to vlastne ustanovené aj na úrovni európskych inštitúcií. Myslím si, že komisia, ktorá reagovala listom na Harry, Harry Schindlerovej, a uviedla, uviedla, uvádza sa tam, že toto odporúčanie bolo prijaté, kde sa apeluje na členské štáty, aby robili všetko preto, aby občania členských štátov mohli aj naďalej voliť. Mysleli, že jednoducho tento prístup zo strany komisie je vyvážený a podľa môjho názoru to nestačí. A ja apelujem na európske inštitúcie, ktoré berú do úvahy, že plná miera participácie európskych občanov v demokratickom, na demokratickom živote Európskej únie na všetkých úrovniach je podstatou občianstva v Európskej únie. Inštitúcie berú do úvahy túto záležitosť a majú záväzok, aby zabezpečili, aby práva týchto občanov v Európskej únii boli ochránené vo všetkých členských štátoch. Toto sa neudialo v prípade Spojeného kráľovstva a Harry Schindler a ja sme museli ísť pred súd na to, aby sme sa snažili to dosiahnuť. A ja žiadam od inštitúcií, aby robili to, čo môžu momentálne, aby zabezpečili, aby Spojené kráľovstvo skutočne napravilo popieranie týchto základných pravidiel a práv zhruba 2 miliónom občanov v Spojenom kráľovstve a aby sa zmenili práva v, Európskej, v Spojenom kráľovstve, aby sme takto mohli voliť. Ďakujem veľmi pekne. A teraz dostane slovo komisia pani Moshammer. Ďakujem pekne, pani predsednička. Komisia má za to, že, ide o, že je dôležité podporovať plnú mieru účasti občanov na demokratickom živote Európskej únii. A toto je jeden z dôvodov, prečo v roku 2014, tak ako na to odkázala aj pani petičnička, sme prijali odporúčanie na úrovni komisie, aby sme podporili právo účastníca, zúčastníca na voľbách v členských štátoch zo strany občanov, ktorí, si, ktorí uplatnili voľný pohyb osôb vo svojom profesnom živote. Toto je odporúčanie, nie je to záväzný nástroj, ale toto odporúčanie umožnilo komisii prizvať členské štáty, tých, ktorých sa to týkalo, vrátania Spojeného kráľovstva, aby občania týchto štátov mohli si uplatniť svoje právo na voľný pohyb, aby mali aj právo zúčastniť sa na voľbách, ak preukážu záujem o politický život vo svojej krajine. Komisia monitoruje tieto diskusie aj vývin tejto situácii v členských štátoch, ktorých sa to týka a preto komisia takisto berie do úvahy najnovší vývin diskusie a diskusie, najnovší vývin situácia a diskusie v Spojenom kráľovstve a vláda Spojeného kráľovstva chce rozšíriť e, toto právo na voľby aj pre občanov, ktorí žijú mimo Spojeného kráľovstva, takže by tu bola možnosť voliť potom v parlamentných voľbách a národných voľbách aj v prípade tých občanov, ktorí bývali viac než 15 rokov mimo územia Spojeného kráľovstva. Vzhľadom na túto situáciu avšak komisia nemá nejaké moc, nemá moc v rukách na to, aby intervenovala v tejto oblasti. Zmluvy nám dávajú určité práva. Európsky občania majú napríklad v článku 2022 e, zmluvy právo na hlasovanie do vo voľbách do Európskeho parlamentu a do národných, voľ, do národných parlamentov za tých istých podmienok, ako to majú aj občania, ktorí žijú v tomto štáte. Avšak Európska únia nemá všeobecnú kompetenciu, pokiaľ ide o právo európskych občanov hlasovať na národných referendách. Organizácia referenda v členských štátoch spadá do kompetencie daného členského štátu. A preto, vzhľadom na to, čo som práve povedala, komisia nie je v stave vytvoriť nejaké sankcie, pokiaľ ide o porušenie európskeho práva v týchto prípadoch a preto vyjadrujeme ľútosť, že nemôžeme v tejto oblasti postupovať ďalej. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme pekne. A teraz otváram for, diskusiu pre kolegov. Jude Curtin Darling sa chce vyjadriť, ale predtým, než dostanete slovo, mene vašich kolegov aj mňa v tomto výbore by som chcela zablahoželať k narodeninám, ktoré, ktoré sú dnes. Ďakujeme pekne. Narodeniny nie sú až také dôležité, keď tu máte takéto dôležité referenda o budúcnosti vašej krajiny, ak to sa deje súbežne. Takže chcela by som sa poďakovať e, petičníkom za to, že prišli a chcem sa poďakovať za to, že ste prezentovali takýmto spôsobom vaše e, problémy a my chceme povedať, že tieto petície boli otvorené veľmi dlho a je skutočne škoda, že iba tri týždne pred európskym referendum a vlastne týmto sa dostávame späť do Európskeho parlamentu, že tu môžeme síce robiť nejaké pekné vyjadrenia, ale tá realita je taká, tak ako povedali obidvaja petičníci, že nemáme nejaký priamy vplyv na tie lehoty, pokiaľ ide o zaregistrovanie sa ako volič, predovšetkým pokiaľ ide o takéto dôležité referendum. Vieme, že tá registrácia voličov sa končí o 5 dní, takže jednoducho asi to už nestihneme. Ale predtým tu už boli nejaké snahy rozšíriť toto právo na voľby na širšie skupiny a vlastne laboristi neprijali žiadne stanovisko v prospech stiahnutia tohto 15-ročného pravidla ale naša hlavná priorita, pokiaľ ide o európske referendum, je to, aby sme urobili všetko preto, aby mladí ľudia, ktorí budú pravdepodobne veľmi postihnutí výsledkom tohto referenda, že budú mať možnosť hlasovať, tak ako to bolo v prípade škótskeho referenda. 16-roční až do, 18 ročný, do veku 18 rokov mali možnosť hlasovať, keď sa hlasovalo o tom, že či sa vymania z Spojeného kráľovstva. Teraz hovorím vo svojom vlastnom mene vidíme, že mladí ľudia, ktorí nemajú možnosť sa vyjadriť takýmto spôsobom, ešte raz opakujem, sú to mladí, ktorí budú na celý život postihnutí výsledkom tohto referenda, či teda zostanú s Spojenom kráľovstva alebo nie. A druhá skupina postihnutých sú európsky expati v Spojenom kráľovstve, pretože často hovorím o európskych migrantoch a anglických expatoch, ale tu už vlastne poukazujeme na to, že ako klasifikujeme ľudí, ktorí majú právo na voľný pohyb, takže európsky expati Spojeného kráľovstva nebudú mať právo hlasovať, hoci platia na území Spojeného kráľovstva, dane prispievajú do hospodárstva tejto krajiny a takisto občania Európskej únie, respektíve Spojeného kráľovstva, ktorí bývajú mimo územia Spojeného kráľovstva viac ako 15 rokov nebudú môcť hlasovať, takže vidíme, že je to zhruba 2 milióny ľudí, to je to číslo, ktoré tu bolo citované, myslím, že toto sú 2 milióny ľudí, ktorí e, zastupujú Spojené kráľovstvo v európskej politike a práve preto vlastne pracujú aj v záujme svojej vlastnej krajiny, za hranicami tejto krajiny a ak sa rozhodnú e, e, využiť možnosti, ktoré poskytuje Európska únia a európske členstvo v rámci voľného pohybu osôb, a je mi ľúto, že všetky tieto tri skupiny ľudí nebudú mať možnosť zúčastniť sa tohto referenda. Avšak, nie sme jediným členským štátom, ktorý má takúto situáciu, takisto Rakúsko, Cyprus, Dánsko, Maďarsko, Írsko, Malta, sú postihnuté takýmito obmedzeniami, a, ktoré sa týkajú ich občanov, ktorí žijú za hranicami krajiny. Myslím, že to je taká širšia európska otázka. Toto je úloha tohto petičného výboru. Ja dúfam, že budem členkou výboru aj po 23. júni. Robíme kampaň na to, aby sme zostali v Európskej únii na to, aby sme mohli rozšíriť tieto naše výhody, ktoré máme aj na tie skupiny ľudí, ktoré momentálne sú postihnuté týmto zákonom. Takže musíme nájsť európske riešenie. Viacero vecí už bolo povedaných. Predkladatelia tejto petície susumarizovali túto otázku, tak ako na to poukázala pani komisárka Vivienne Reding alebo Franz Timmermans v súčasnosti. Myslím, že tu je kľúčový bod, ktorý súvisí s tým, že ak tu máte slobodu pohybu, tak to by nemalo viesť k nejakému pozbaveniu toho, že nemôžete potom voliť. A to treba poriešiť na úrovni Európskej únie, takže musíme sa tomuto venovať. A skutočne ma prekvapilo, že v maj roku 2015 komisár Timmermans prišiel do výboru, nášho výboru, na to, aby reagoval na otázky, ktoré sa mu tu kladli ohľadne hlasovania, ohľadne občianstva a on vlastne povedal a zaviazal sa, že prevezuje na seba úlohu takého sprostredkovateľa s tými členskými štátmi, kde vlastne tieto práva na hlasovanie neboli v plnej miere uplatňované. A preto by som sa chcela celkom jasne spýtať komisie, že čo vlastne v tejto oblasti bolo urobené v rámci toho jeho postu ako sprostredkovateľa, či vôbec sa niečo urobilo, či urobil nejaký krok vo vzťahu k vláde Spojeného kráľovstva alebo vo vládam iných členských štátov, alebo či komisia vlastne zastáva názor, že toto sú skutočnosti ako také a že sa nič nedá urobiť? Pretože to, čo sme tu počuli zo strany komisie, tak to je vlastne taký prístup, ktorý tu počúvame už dávno. Takže toto je pre mňa tá kľúčová otázka, ktorú tu momentálne máme a my vieme, že takto to bolo ukotvené v rámci tých odporúčení a ktoré budú ďalšie kroky konkrétne, ktoré sa môžu prijať a či my ako výbor pre petície by sme mali žiadať vlády konkrétnych krajín, o ktoré ide, aby vstúpili do dialogu s Európskym parlamentom ohľadne týchto otázok, ak toto rozhodnutie na úrovni rady a nie na úrovni komisie, takže či máme možno apelovať na radu, aby sa takto e, situácia vyriešila. Ďakujem veľmi pekne. Teraz dostane slovo Angela. Dobrý deň. Predovšetkým chcem poďakovať za prejav Jacqueline, petičničke. To sa mení na veľký problém v Európskej únii, pretože napríklad situácia, ktorú tu pani popísala, nie je ojedinelá. Napríklad u nás stovky tisícov ľudí v Španielsku ktoré odišli zo Španielska a trvalo alebo na čas sa usadili v inom členskom štáte, tie, čo je rovnakej situácii. Hovorili sme o tom v súvislosti s našimi autonómnymi a komunálnymi e, voľbami v Španielsku. Len 3,2 ľudí sídliacich v zahraničí e, volili v týchto voľbách a v, v, európsky voľa 2014 to bolo len 1,84 týchto, percenta týchto ľudí e, sídliacich v zahraničí. A mm, veľmi malé percento žiada o toto volebné právo. Nie preto, že by nemali záujem, ale preto, že sú tam problémy, sú tam tesné lehoty, nedostatok informácií, problémy dostať sa k volebnej urne a tak ďalej. Takže je to situácia, ktorá je nespravodlivá, ktorá okrem toho nerešpektuje právo na voľný pohyb a usadzanie sa v iných štátoch Európskej únie. A taktiež to ide proti princípom demokracie, nediskriminácie a proti právu na rovnosť pred zákonom, ktoré sú všetky zakotvené v Charte základných práv a taktiež v našich európskych zmluvách. A skutočne táto petícia mala ostať otvorená, mala by sa možno spojiť s inými petíciami z iných krajín, vrátane španielskými petíciami. Mali by sme o tom riadne diskutovať a mali by sme určite požiadať Európsku komisiu, aby vyhodnotila svoje odporúčanie z roku 2014, kde sa navrhujú opatrenia preto, aby občania Európskej únie mohli uplatňovať svoje právo na voľný pohyb, je treba zaručiť, aby členské štáty sa riadili týmito odporúčaniami, takže potrebujeme vypracovali správu ohľadom toho, aký dôsledok alebo aké dôsledky mali tieto odporúčania a, je, a aby nám poradili, ako sa vyhnúť v takejto marginalizácii v súvislosti s voľbným právom do budúcnosti. Thank you, Soledad. Ďakujem, Soledad. Ďakujem za slovo. Nuž len stručne, koncepcia európskeho občianstva sa zakladá na téme voľného pohybu a e, taktiež možnosti usadiť sa v členskom štáte Európskej únie podľa svojej voľby. Takže to je základné právo. Je jasné, že je tu určité vakuum ohľadom toho, kde sa má potom voliť, uplatňovať volebné právo, ale volebné právo je základným právom. A taktiež je treba povedať, že neregulácia v tomto zmysle naďalej spojí, sa spája s konceptom národnosti alebo štátnej príslušnosti. Takže bolo povedané, že sú to rôzne krajiny, ktorých sa to týka, ale teraz to hovoríme o britských občanoch, o občanoch, ktorí žijú doma alebo v zahraničí a reštriktívnym spôsobom sa tu v podstate obmedzuje ich volebné právo, ktoré je súčasťou ich britského štátneho občianstvo, občianstva. Takže ja si myslím, že volebné právo v všeobecných voľbách musí byť dodržiavané alebo možno by človek mal voliť tam na tom mieste, kde sídli, kde býva, ale tu potrebujeme konsenzus na európskej úrovni, ale rozhodne, pokiaľ človek nepríde o šaté sa tú príslušnosť a občanstvo, tak by nemal stratené volebné právo. Čo sa týka britskej legislatívy, tak súdy v, v Spojenom kráľovstve vydali určité rozhodnutia, ale ja si myslím, tu, sa, tu hovoríme o porušovaní základného práva v rámci legislatívy Spodného kráľovstva, ale aj iných krajín. Takže mali by sme požiadať výbor Libe o správu, o vážnu diskusiu, pretože tu hovoríme o zásadnom základnom práve, ktorým je volebné právo, a to, sa, to právo sa porušuje v určitých krajinách. Takže táto diskusia by mala pokračovať, to rozhodne pretože onedlho príde referendum, kde sa rozhodne, či Veľká Británia vystúpi z únie alebo nie, takže toto je veľmi citlivá diskusia a dúfam, že naďalej budeme môcť s britskými občanmi v tomto výbore diskutovať, pretože oni dúfam, že naďalej budú patriť do EÚ a dúfam, že všetci budú mať možnosť uplatňovať základné práva, ktoré im udelujú európske zmluvy. Thank you. Pál. Ďakujem, Pál. Ďakujem pekne. A využijem slovenský jazyk. V mene Európskej ľudovej strany chcem povedať, že e, nás vždy teší, keď vidíme boj občanov za svoje práva. Ja si myslím, že to je základ demokracie. Takže máme veľkú sympatiu aj k tejto iniciatíve. Súhlasíme s tým, že je to európsky problém E, z toho dôvodu som veľmi rád, že sa to otvorilo na európskej úrovni. Ja si myslím, že by sme mali viesť ďalší dialog o tom, aby krajiny, ktoré používajú reštriktívnejšie e, riešenia, prispôsobili e, svoj legislatívny systém pozitívnejším spôsobom. To znamená, aby prijali dobré príklady. Čo sa týka tejto situácie, som rád, že máme také informácie, že vláda Spojeného kráľovstva chce zmeniť zákon. A to je dobré, len zdá sa, že nemáme dostatok informácií o tom, kedy to bude, akým spôsobom to bude a respektíve to bude na základe dialógu s petičníkmi. Takže možno, že by bolo dobré obrátiť sa na e, britské orgány o dodatkové informácie ohľadne tejto veci, pokračovať dialogu a potom, ak sa dostaneme k dobrému riešeniu, tak potom uzavrieť e, túto petíciu. No a s veľkou ľutosťou musím povedať, že pravdepodobne riešenie sa nedostaví do termínu referenda, takže za seba a možno aj za EPP môžem povedať, že veľmi fandíme tým občanom Veľkej Británie, ktorí budú hlasovať za zotrovanie. E, v Európskej únie za pokračovanie našej spoločnej cesty. Thank you. Margreta. Keď počúvame našich kolegov, kdekoľvek už žijú, myslím si, že e, by bolo smutné, ak by sme nemali takýto dôležitý hlas, aby neboli zastúpení rovnako ako my, aby nemohli hlasovať tak ako my v Európskej únii. A je mi ľúto, Cecília, že jednoducho sme to nemali v programe už predtým, pretože to bolo rozhodnutie, s ktorým som tak či tak ja nesúhlasila, ale možno by bolo bývalo zaujímavé, ak by tu bol nejaký priestor na nejaký konkrétny dopad. Potom, čo sme si vypočuli to, čo sa udialo v Škótsku, to bolo zaujímavé. Tam sa povedalo, že ide špecifické referendum a toto a toto sa dá urobiť. Mohli by sme byť prísni a povedať, že voľby, národné voľby, tam, kde platíte dane, eh, tak tam môžete aj voliť, pretože vlastne tam žijete to má skutočne logiku. To znamená, e, mohli by, e, mohli by sa rozhodnúť takto tí, ktorí platia tie dane v tej krajine. Ale pokiaľ ide o všetky ostatné otázky, kde sa ide o politický vplyv, tak ako to máme momentálne v prípade európskych volieb napríklad, my sme všetci európskymi občanmi, všetci európsky občania majú možnosť zúčastniť sa európskych volieb kdekoľvek už žijú, Myslím, že všetky krajiny by mali prijať aj to, že by mohli títo občania voliť aj v miestnych voľbách, kdekoľvek už žijú. A bolo by vynikajúce, ak by sme povedali, že tu to nejde ani o platení daní, že tu nehovoríme o národných otázkach, ide tu o občianstve spojené, angli, občianstve tých ľudí, ktorí žijú v Spojenom kráľovstve, že ako chcú ďalej prispievať k nášmu spoločnému životu nezávisle od toho, kde žijú, či žijú v Spojenom kráľovstve alebo niekde inde. Takže ak vyšleme takýto signál, tak ako to momentálne aj robíme našim občanom, hoci túto situáciu pravdepodobne tu nevyriešime, čo mi je veľmi ľúto, prosím vás, zostaňte s nami, aby sme aj naďalej mohli bojovať spoločne, spolupracovať na otázkach. Budete nám veľmi chýbať, ak sa rozhodnete odísť. Toto je ten signál, ktorý musíme my vyslať a ja si myslím, že by sme mali mať možnosť vyriešiť to a je mi trochu e, ľúto, že jednoducho Spojené kráľovstvo nebolo v stave nájsť riešenie na túto situáciu, ale im odpustím, ak budú hlasovať áno, že zostanú v Európskej únii. Dobre, takže vypočujte si, Margaret má skutočne pravdu. A teraz dostane slovo, ak chce, e, teraz máte vlastne petičníci možnosť reagovať, takže a potom budeme môcť my vyvodiť nejaké závery. Nech sa páči, máte slovo, ak chcete. Ďakujeme pekne všetkým poslancom za to, čo povedali. V reakcii na predstaviteľov komisie poviem veľmi stručne, že monitoring tejto situácie nie je dosť a to, že vyjadrí komisia ľútosť, to je takisto nestačí rovnako ako poslanci Spojeného kráľovstva, aj ja vlastne v Španielsku som v regionálnom parlamente, kde reprezentujem našu dedinu v tomto parlamente a aj toto právo môžem stratiť po referende. Takže pokiaľ ide o referendum, a už môžeme urobiť veľmi málo a vlastne nič, pretože je neskoro, ale musíme sa pozrieť do budúcnosti s veľkou nádejou a urobiť všetko preto, aby sa takéto veci neopakovali aby žiadny iný európsky občan nemal odňaté právo vyjadriť svoj názor. A ja ďakujem všetkým tým, ktorí prišli do tohto výboru a dúfam, že teda poslanci, ako aj komisia urobia všetko preto, aby bojovali ďalej za práva európskych občanov a dúfam, že budem aj v budúcnosti po referende jednou z vás. Ďakujem. Ja to iba podporím. Myslím, že právo hlasovať vo voľbách je základné demokratické právo a je to absolútna súčasť e, práv občanov Európskej únie, že jednoducho škoda, že európske inštitúcie neboli viac zaangažované v tejto otázke, aby neurobili väčší tlak na to, aby Spojené kráľovstvo a vláda tejto krajiny nezmenili tento zákon apelujem na úrady ešte raz Európskej únie, aby urobili všetko, čo majú v svojej právomoci, aby sa tento zákon zmenil, aby sa to zmenilo aj v tých členských štátoch, kde sú takéto problémy, aby sa situácia jednoducho vyriešila, aby to nebola takáto do nespravodlivosť. Ďakujeme pekne všetkým za vaše príspevky. Dovolte mi teraz ešte raz v mene nášho výboru vyjadriť skutočne súcit voči vám a v určitej situácii, v ktorej sa nachádzate, je to polutovania hodné. Máte jednoducho právo hlasovať ako občania Európskej únie a toto právo vám bolo upreté. A teraz by som vás chcela informovať aj o obsahu reakcie formou listu, ktorý som dostala 25. mája a bolo to podpísané zo strany Helen Jones, poslanca poslankyne, ona je predsedničko petičného výboru a ja by som chcela vás informovať v stručnosti o obsahu tohto listu. Vláda Spojeného kráľovstva oznámila v tomto liste, že má úmysel zmeniť národné práva, zákony, pokiaľ ide o volebné právo občanov Spojeného kráľovstva, ktorí žijú v zahraničí. Po druhé, petenti, petičníci v budúcnosti budú mať možnosť predkladať petície petičnému výboru, pokiaľ ide o takéto otázky, pretože toto spadá do pola pôsobnosti a portfólia Spojeného kráľovstva. A tento list v kontexte tých diskusí, ktoré tu máme, obsahuje informáciu, že reagujú na snahu vlády zmeniť tieto zákony ohľadne hlasovania a my takisto podporujeme snahu, ambíciu vlády Spojeného kráľovstva zmeniť tieto predpisy a zákony. A odporúčame, aby Spojené kráľovstvo prednieslo tento návrh v zmene zákonov do snemovne lordov v najbližšej budúcnosti. Samozrejme, mene nášho výboru túto petíciu ponechávame otvorenú, pokým sa nezverejní správa o občianstve za rok 2016 v septembri, ktorú očakávame, pretože sa v nej bude riešiť aj problém rozporu e, uplatnení práva e, voľného pohybu v Európskej únii, ktoré je v rozpore s právom hlasovať niektorých členských štátov. Takisto by som chcela, aby ste súhlasili kolegovia so mnou, že predložíme aj ústnu otázku, a dostanú koordinátory k dispozícii. Ide o otázku, ktorú vlastne nastolila, ktorá bola nastolená pre komisiu a mala by obsahovať takýto obsah, že akým spôsobom komisia chce aj naďalej dosledovať vlastne závery vlastného oznámenia, ktoré tu máme ešte z roku 2014, aby pani Mosamer, pani Mosamer sa vlastne v tomto duchu aj vyjadrila, a chceli by sme dotknúť aj tej skutočnosti, že pán Timerman sa zaviazal sám, že bude toto dosledovať v spolupráci s Spojeným kráľovstvom. Takže chceli by sme takýmto spôsobom tej ústnej otázky poukázať na túto problematiku. A takisto by som chcela rozšíriť tento e, kontext a zašleme list všetkým členským štátom, ktorých sa to týka, tých, ktoré vlastne upierajú občanom vlastným hlasovať. Tento list by sme mohli zaslať na všetky stále zastúpenia. Môžeme to takto uzavrieť? Ďakujem. Ďakujem, že ste eh, cestovali z diálky i z blízka. Diskusia je to veľmi, veľmi dôležitá. Diskusia o princípoch, čo to znamená byť eh, európskym občanom. A táto otázka teraz sa týka vás, Britov, veľmi, veľmi a, úzko, ale i nás ostatných. Prejdeme teraz ďalej e, a to je, e, to sú štyri petície týkajúce sa bulharského bankového systému a uzatvorenia a, bulharských bank. E, autory nie sú prítomní e, tu. A tá preto dám slovo hneď predstaviteľovi komisie. Yes, good morning. Um... Ďakujeme. E, našu odpoveď sme zaslali v novembri. Prípad sa týka bank z roku 2014, e, tretia či štvrtá najvyššia, najväčšia banka v Bulharsku, mala vážne problémy, e, stála pred bankrotom a toto, e, na toto bola upozornená komisia, ktorá rozbehla postup pre porušenie predpisov. Nasledovali potom i orgány bulharské. Išlo o zlé implementovanie smernice, to bolo tá podstata porušenia pravidel. Takisto pokiaľ ide o obmedzenie voľného pohybu kapitálu. Na základe tohto postupu potom bulharská vláda pozmenila zákon a e, pozmenila prípady, kedy by bolo došlo e, k záchrane bank Európsky bankový dozor potom zaslal list Národnej bulharskej banke, ktorá je tu dozorným orgánom, aby títo e, nejakým spôsobom e, vyriešili prípad stiahnutia licencie, vyplatenie, aby e, vkladatelia boli kompenzovaní toto sa, z Národného záchranného fonda. Toto sa udialo. Odtedy sa zaplatilo viac než polovica tých prípadov. Ten prípad sa uzavrel a teraz tu máme novú smernicu, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2015 a my sme si E, obejli transpozíciu e, týchto problematických doložiek vied v starom návrhu. Ale teraz je to podľa novej smernice už korektne upravené a podľa nás petíciu možno uzavrieť na základe toho, že vkladatelia dostali e, prostriedky Ehm, menšie čiastky ešte prebiehajú, ale momentálne problém bol, e, si myslím, že problém bol vyriešený a Bulharsko zákon novelizovalo. Kolegovia, máte slovo. Nobody would like to take the floor? Mrs. Kuna. Pani Kuneva by predsa len chcela pohovoriť. Ďakujem pekne. Ide tu o túto bulharskú banku a e, komisia nám ukazuje, že keď sa rieši téma na verejnosti, že sú tu možnosti, aby sa vložili európske inštitúcie v prospech občanov. Táto kooperatívna banka nám ukázala, že čo si musíme zohľadniť Hovorí sa tu totiž o rozšírenej korupcii. Bulhári majú veľké prekážky, pretože často ich nútia ehm, prispôsobiť sa veľmi ťažkým podmienkám. A jednoducho často sú vydaní ehm, na milosť bankám treba byť veľmi opatrný, treba presne preveriť prípady, ktoré sa týkajú e, problémov bulharských občanov a je ich veľa. Ďakujeme. Peter? Ja by som povedal, že ten samotný e, prípad bol pravdivý a polutovania hodný Komisia však správne uviedla, že sa našťastie našlo pre e, autorov petície riešenie a tým pádom možno petíciu uzavrieť. A vychádzam z toho, že petičný postup e, tak trochu snáď prispel práve k tomu, že veci sa vyriešili. Už pri prvom odseku som sa e, čudoval, že také niečo vôbec je možné, ale bola to asi právna chyba. <clears throat> k veľkej nevýhode autorov petície. Teraz tá komisia ten problém vyriešila, takže môžeme to uzavrieť a dúfať, že nič podobného sa už neudeje. Ďakujeme pekne. Nevidím ďalšie prihlášky a preto navrhujem nasledovné. Keďže téma sa javí byť úspešne vyriešená, možno vďaka tej petícii, kroky teda boli úspešné. Správne sa uviedol ten postup, uzavrel sa a transpozícia smernice je e, uspokojivá. Takže nemôžeme urobiť nič viac. Súhlasím s Petrom, že tú smernicu, tú, tú petíciu uzavrieme a poskytneme to e, príslušným autorom petície. Teraz 2269 eh, Michelangelo Laspina otváranie bankových účtov v krajine EÚ. Pán Laspina prítomný nie je, ale doma sleduje v Taliansku eh, náš web streaming. Želáme mu krásny deň, pretože my tu máme dni veľmi zamračené v Bruseli. Prechádzam priamo eh, k pani Roxane za komisiu, ktorá poskytne náhľad komisie na túto vec. Ďakujem. E, ide tu o prípad e, autora petície, ktorý žije v Španielsku, ale chcel by si, e, si zapojiť telefón a internet vo Francúzsku. Dostal odpoveď na základe takejto žiadosti že musí si otvoriť na tento účel francúzsky e, bankový účet e, a on sa pýtal, či to nie je v rozpore s nariadením SEPA. Komisia sa na prípad pozrela a súhlasí s autorom petície. Kým e, prejdem k špecifickým bodom, tak chcem povedať, vzhľadom na migráciu SEPI, Mm, komisia si uvedomila, že v mnohých členských krajinách kompetentné národné orgány nevedeli príslušne e, vyriešiť prípadné e, nesúlad e, platobných služieb a ich využívateľov zo SEPO, pretože národné inštancie nemali iné právomoci než tie, ktoré sa týkali poskytovateľov. Komisia teda prijala kroky, spustili sme postup uh, s Francúzskom, aby sme prešetrovali, či uh, kompetentné národné orgány dokázali vyriešiť nerešpektovanie tohto nariadenia. dostali sme potvrdenie Francúzov už v roku 2015, že ich príslušné orgány Francúzska banka a ministerstvo financí a hospodárstva dokázali e, zariadiť rešpektovanie. Preto sme e, autorovi petície e, odkázali, aby týmto orgánom zaslal svoj prípad Takisto sme mu ponúkli e, zaslať e, podklady aj komisii, aby sme vedeli ďalej sledovať tento prípad. Peter, chceš pohovoriť? Pri prvom čítaní za normálnych čítaní, e, za, pri prvom prečítaní za normálnych okolností si človek pomyslí, že to vôbec nie je možné. Pri v prevodoch to bolo veľmi zložité, zaviedlo sa SEPA na prevody v EU. Komisia povedala, že je to v rozpore so zákonmi. Musel som sa naozaj usmievať, keď národné, keď som si uvedomil, že v zásade národné zložky nič účinného nepodnikli. Sme v EÚ a nehovoríme tu o nejakej rozvojovej krajine. Komisia má pravdu. E, myslím si však, že národné, ak, aby ich národné orgány e, chceli, vedeli by, dokázali by čo si urobiť, pokiaľ ide o e, o tresty, postihy. E, očividne ide o porušenie e, zákonodárstva k vnútornému trhu. Ide o to, aby sa také niečo nedialo. E, dôležité je nechať tú petíciu otvorenú a posunul by som to aj výboru pre vnútorné záležitosti, aby videli, čo všetko tu v Európskej únii je možné. A je to i problém s dôverou Európska únia e, robí zákony, ktoré potom treba implementovať. Treba informovať autorov petície, e, francúzske e, zložky, treba to jasne vyjasniť, pretože jednoznačne ide o porušenie zákonov. Vašu pozíciu len podporujem, Peter. Smernica 2.6 z roku 2012 existujúcou európskou zákon, e, legislatívou k platbám. Treba ju plne rešpektovať a plne implementovať. Francúzsko potvrdilo, že prijalo opatrenia na zabezpečenie toho, že toto nariadenie, hlavne e, článok 9, sa bude aplikovať a komisia by to mala ďalej sledovať a preto navrhujem, aby sme túto petíciu nechali otvorenú a aby sme tiež e, upovedomili e, orgány, že sa na to zameriavame a že komisia má, e, má ďalej vyšetrovať, zisťovať, čo sa deje. Pretože vzhľadom na nariadenie nie je dovolené určovať klientom, že účet by mal byť v určitej krajine. Takže francúzsky IBAN, vyžadovanie francúzského IBANu je jasné porušovanie európskej legislatívy a pet, autor petície by mal byť informovaný, e, že toto je naša pozícia a komisia by sa na to mala pozrieť a potom nás informovať v neskoršom štádiu. Tým pádom uzatvárame tento prípad. Rád by som E, to odovzdal v prípadu pre vnútorný trh, pretože to sa môže, e, môže ísť o nie, nie jeden izolovaný prípad. E, oni by mali vedieť, že totiž legislatívou, ktorú oni, oni iniciovali, takto neimplementujú v jednej členskej krajine. Nie je pripustné, aby takýto mini problém sa nedal vyriešiť jednoducho pre mňa neuveriteľná vec. Ak by chceli, a mám na mysli národné zložky, tak jednoducho by to vyjasniť vedeli. Nerozumiem tomu. Skutočnosti sú známe a národný orgán jednoducho nemôže sa proti tomu postaviť. A keď zle parkujem, takisto vždy platím a ne, spochybnem to. Výborne, učiníme tak, pošleme to e, na informovanie IMKU a snáď ich poinšpirujeme k tomu, aby konali v tejto veci. Ďakujem. E, budete mať trošku dlhšiu obednú prestávku, kolegovia. Rada vás uvidím popoludní. Príjemný deň.